ktoré bolo prijaté včera. Preto je toto koringendum prijaté. No a tretie oznámenie v súlade s pravidlom 105 6. Predseda konferencie predsedov e, výborov ma informoval, že žiadne námietky neboli proti odporúčaniu výboru EKON, aby sa neznesli námietky proti dohodovaným aktom, ak do 24 hodín politické skupiny alebo minimálne 40 poslancov nepredloží žiadnu námienku, námietku, tak to odporúčanie bude prijaté inak. Sa bude hlasovať o tomto a toto je na stránke plenárneho zasadnutia. Ďakujem pekne, kolegyne, kolegovia. Ďalším bodom nášho programu, trochu oneskorene, je spoločná rozprava o rozpr-